Majer. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a vítajte. Uh, väčšinou svojho uh, pracovného života som pracovala v Centrálnej banke. Je to pre mňa emocionálna záležitosť, ale je to pre mňa aj veľmi uh, dôležitá záležitosť. Je Eh, skvelé, že tu máme eh, takí ľudí ako eh, Mario Draghi alebo Jean-Claude Trichet. Musíme uchovávať látku vysoko. Hovoril sa o tom, že ECB sa zmenila v poslednom desaťročí. Aj menovaní ľudia sa menia. Namiesto toho, aby sme hľadali špičkových ekonomov, ale eh, hľadajú sa ľudia, ktorí majú ekonomické, politické eh, skúsenosti a majú aj skúsenosti z finančných centier. Preto je pre mňa Christine Lagarde eh, skvelou kandidátkou a má moju plnú podporu. Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo vypočutie v Ekone a ja som mal tú čest, že som ho viedol a počuli sme tam pani Legrand, ale je tu eh, stále eh, jedna vec. Mnohí eh, politici sa domnievajú, že to, čo môže urobiť ECB, nahradí potrebné ekonomické reformy, ale to nie je pravda a verím tomu, že Christine Lagarde posilní aj iné politiky, nielen ekonomickú politiku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz pán Mavrides. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja sa obmedzím iba na dve otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti a z hospodárskej súťaže. Chcel by som povedať, že momentálne tu cítime isté oneskorenie, pokiaľ ide o vytvorenie bankovej únie. A to viedlo k tomu, že niektoré krajiny boli proti tomu. Teraz máme bankovú úniu, ale bez e, záruk. Máme spoločný dom, ale nemáme spoločnú strechu. A to nie je iba technická otázka. E, krajiny, ktoré boli postihnuté bankovou krízou, súhlasili s prvými dvoma piliermi, ale malo to obrovské sociálne náklady. Nesmie tu dochádzať k zneužívaniu. To sa týka predovšetkým bank a tí, ktorí eh, berú úvery a preto ECP musí zohrávať v budúcnosti aktivnejšiu a lepšiu úlohu. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, pani Jaum Kurten. Ďakujem, pani predsednička. Drahí kolegovia, je, sú prekvapujúce e, predsudky politiky BCE o budúcnosť ešte predtým, ako Christine Lagarde neprevzala svoju funkciu. To sa stane až o niekoľko týždňov. Ak bude pani Lagarde potvrdená na čelo ECB, tak bude musieť byť potvrdená radov guvernérov a tam ich bude zastalo 25, 6 členov vedenia a 19 guvernérov národných bank zón eurozóny. Takže ako vidíte, to bude kolegiálna akcia. Chcem vám pripomenúť, že počas vypočutia vo výboru EKON e, nám opísala, ako si predstavuje vykonávanie svojej funkcie a síce, že treba rešpektovať reglementárny rámec pravidiel, že nadviaže na súčasnú politiku e, pružne a pán Ferber povedal, že je potrebné viac začleniť E, do aktivít občianskú spoločnosť a mladých ľudí. A veď ona povedala, že ona bude vychádzať z toho, že zohľadní klimatické e, rizika, ktoré budú hlavným makroekonomickým e, východiskom a najmä teda sa chce zameriavať na tie najznečistujúcejšie odvetvia priemyslu. A samozrejme pomenovala aj krátkodobé ciele pre eurozónu. E, my máme teraz veľmi nízku úrokovú politiku, čo môže znepokojovať sporiteľov, ale občanom to zároveň umožňuje e, príjmať pôžičky za priateľné ceny a to je tiež dôležité pre investície a pre vytváranie pracovných miest. Kolegovia, buďme pozitívni, bdeli a odvážni. Je to prvá žena a jej skúsenosť a pragmatizmus, ktorý prejavila na čele Medzinárodného menového fondu, je skutočným triumfom e, a my e, musíme v budúcich rokoch pracovať konštruktívne v záujme ekonomickom, sociálnom aj ekologickom pre našich občanov a pre naše podniky. Ďakujem. Ďakujem. Kolegovi, ja naznačím, že aký je čas, aby sme boli spravodliví voči všetkým prítomným. A teraz pán Urtasun, jedna minúta. Ďakujem, vážená pani predsednička. S Nemeckom na pokraji recesie, tvrdým Brexitom, ktorý stále hrozí a obchodnou vojnou, E, vidíme, že, euro, e, keď, e, že do Európskej centrálnej banky prichádzajú ľudia, ktorí nechcú kon, kontinuitu, je skutočne hazardom. Tá, keď hovorí, že politika musí pokračovať, tak treba si uvedomiť, že tu existujú rizika E, je tu, e, je tu bublina v oblasti hypoték a nemovitosti, takisto e, uhlíková stopa, ktorá neviedla k výsledkom, ktoré sme chceli. Na to sa treba sústreďovať. EC, politika ECB musí byť kompenzovaná fiskálnou politikou a to treba robiť ešte pred tým cyklom, ktorý sa už teraz črtá. A pán Dombrovský, bolo by potrebné otvoriť v komisii debatu o fiskálnych normách a pán Regling povedal, že naše normy musia byť revidované a e, je potrebné, aby ste nám predložili revíziu fiškálnych noriem tak, ako to bolo stanovené na začiatku, ako to vyjadrila táto nastávajúca komisia. Pán, pán Rinaldi, jedna minúta. Ja by som chcel urobiť iba niekoľko poznámok. V minulých rokoch e, všetky aktivity v oblasti menovej politiky e, boli neúspešné a nedokázali sme jednoducho e, obrovskú likviditu presunúť do reálnej ekonomiky. A to platí aj pre operácie, ktoré sa týkajú bežných účtov tohto uvoľňovania a uvoľňovania a teraz sme dospeli do takého stavu, keď máme nízke alebo negatívne úroky, čo uľahčilo prístup ku kapitálu. Christine Lagarde vo výbore Econ e, nechcela komentovať túto politiku dostatočne hlboko. Mm, mm, hovorila, že táto politika bola zameraná na záchranu eura a preto my budeme hlasovať jasne proti. Ďakujem eh, veľmi pekne, vážna pani predsedajúca, vážni kolegovia, pani Lagarde. Prichádza do ECB v kritickom období a to z troch dôvodov. Minulý eh, eh, týždeň vo štvrtok sme boli svetkami špekta divadla E, súvisí to s politikou e, Draghiho a dv, e, proti tomu sa postavili dvaja členovia Redice rady a ďalej. Inštitucionálny rámec eura ešte nie je dokonaný, banková únia ešte nie je vytvorená musíme e, ďalej e, v tom pokračovať. A tretí bod je najdôležitejší. ECB aj pani Lagarde e, musia pochopiť, že potrebujú viac vysvetľovať negatívne vedľajšie účinky súčasnej politiky. A minulý štvrtok táto politika ešte viac zintenzívnila je tu značné riziko finančnej nestability, je tu nebezpečenstvo bubliny, ktoré môže prasnúť a mm, in, zintenzívnenie tejto politiky ešte viac zhorší situácie. Ďalej ide o útoky proti e, obyčajným občanom, ktorí nemôžu dostatočne sporiť a e, sú tu e, um, tzv. zombie podniky a to um, vedie k e, úniku kapitálu. Ďakujem pekne, pán Gusma. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Európsky parlament sa pripravuje na potvrdenie na najdôležitejší post ekonomických politik Európy zástupkyňu európskej doktríny šoku a hrôzy E, záchrana prostredníctvom reci, recesie má doteraz ešte tragické dôsledky v oblasti sociálnej a e, bola kontraproduktívna v sociálnej rozpočtovej politike. Mnohí tieto e, programy kritizovali a teraz zabúdajú na, tieto, na, na túto situáciu. Naozaj nie je úlohou predsedu ECB, aby vytvorila v Európe e, systém priemerného alebo alebo takého skromného rastu. Ale vieme, že tu máme klimatickú krízu, že budeme mať v blízkej budúcnosti ekonomickú krízu a vieme, že aj e, vďaka svojej predchádzajúcej dráhe bude Christine Lagarde v opozícii proti e, takej monetárnej a rozpočtovej politike, ktorá by slúžila občanom a našim cieľom. Sorry, colleagues, I was waiting for the... Ospravedlňujem sa, kolegovia, čakal som, kým sa skončí tlmočenie a teraz pán Dien Goš, jedna minúta. Ďakujem, eh, pani predsedajúca. Ako eh, narodený maďarsko-belgický eh, ekonomist, pán Folíže povedal, že jednotná mena nemôže byť úspešná bez fiskálnej únie. To znamená spoločnú sociálnu pracovnú a najmä mzdovú politiku. 20 rokov po eh, zavedení eura EU, eurozóna ehm, majú obrovské sociálne rozdiely, eh, hromadnú migráciu eh, pracovnej síly z periférie do kľúčových krajín a vysokú nezamestnanosť mládeže ako demokratický pokles, demografický pokles. Pokiaľ sa neprekonajú títo rozdiely, sociálne problémy ešte prehlbia štátny dlh, Mm, nestabilitu eura a e, hospodárske úspory budú znamenať oslabenie európskej spolupráce. A to by som rád videl e, v tejto správe nejaký odkaz na to, akým spôsobom ECB bude zmierňovať riziko sociálnej katastrofy, aké zásadné odporúčania máte, aby ste znižili mzdové rozdiely medzi základnými krajinami a periférnymi štátmi, starými a novými členskými štátmi. Ďakujem pekne, pán Karas, minúta a pol. Vážna pani predsedajúca, vážny pán podpredseda komisie, dámy a páni, mnohí z nás eh, mohli počas rozhovoru s pani Kristín eh, Lagarde eh, v uplynulých rokoch, ale aj na výbore EKON sa presvedčiť o tom, že je tou správnou osobou, ktorá prichádza vo, v správnom čase na správne miesto. Potrebujeme mať nezávislú Európsku, centrálnu bank, nezávislú menovú politiku, človeka, ktorý má e, skúsenosti a e, nezávislosť, ktorá, e, ktorý vie spokojne viesť, mať globálnu zodpovednosť, vie komunikovať a vie zdôvodňovať svoje konanie a robí to presvedčivo. Potrebujeme mať dôvery hodného hovorcu a všeobecného manažeru, manažera druhej najväčšej mene na svete, spoločné mene Európskej únie, nášho eura. A dnes sme už e, e, povedali, že e, nie, zjednodušujeme to. Úspešná menová politika nedokáže prekonať nedostatok e, rozpočtu, chýb, e, nahradiť e, menovú a kapitálovú úniu ako aj štrukturálnu politiku. Nezľahčujeme to, keď kri podrobíme kritike e, nízku mieru úrokov, ale e, odkláňame sa od e, reform. Zhostme sa svoje úlohy. Ďakujem pekne. Pani Laľuk, jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia, toto je môj prvý mandát poslankyne. Musím povedať, že som trošku prekvapená, že pani Lagarde tu nie je, aby si nás vypočul, ale a že nebude, nebude sa môcť vyjadriť. Ja ako poslankyňa som prekvapená. Pokiaľ ide o pani Lagarde, e, tak jej vypočutie bolo skutočne veľmi e, dobré výsledky. Ona je veľmi dobrá a povedala, že je absolútne nevyhnutné pokračovať e, v štedrej menovej politike a aby musíme sa vyhnúť novej bankovej a finančnej e, kríze, ale tu nemáme dosť garancií. Ďalší bod to je riadenie krízy. My pre, prechádzame e, bankovou a finančnou krízou a tam teda nebola brilantná, pokiaľ ide o grécku krízu, e, tak tam vlastne boli ideologické prvky, ale nedostali sme garancie, ako je možné v budúcnosti takéto kríze zabrániť a ako ju riešiť. Ďakujem pekne. Pán Pišlár, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť po rumunsky. Eh, voľba prezidentky ECB neznamená iba zmenu jednej osobnosti, e, prináša e, možnosť priniesť nový program. A tu sú dôležité tri body. Predovšetkým potrebujeme mať menový a finančný systém, ktorý je transparentný a ktorý posilní dôveru do tohto systému zo strany občanov. Systém, ktorý netolerujú korupciu, prepieranie peňazík, systém, ktorý ponúkne novú víziu, nové témy, ako je digitalizácia, ochrana životného prostredia a podobne. Najviac potrebujeme konkrétny akčný plán, aby sme dokázali prefinancovať malé a stredné podniky, aby sme to robili náležitým spôsobom. Vieme totiž, že v súčasnosti väčšina podnikateľov eh, eh, nemá chuť podnikať v členských štátoch musíme e, podporovať tie členské štáty, ktoré nie sú v súčasnosti e, e, členmi eurozóny. Musíme mať skutočnú konvergenčnú politiku v, Rumans- v Rumunsku. Treba posilniť podporu potrebných reform. A toto očakávam do pani Lagarde. Pán Jakelunas, jedna minúta. Ďakujeme, pani predsedajúca. Vážne pani, pán Dombrovský, vážne kolegovia, Eh, v súčasnosti máme destabilizujúcu úlohu finančných trhov. Eh, eh, teraz mena politika, ktorú vykonáva ECB, ako aj náznaky, ktoré povedal pani Legard, svedčia o tom, že nechápe všetky dôsledky úrokové sadzby a uverovania v ino, e, cudzích menách, najmä v švečiarskej e, e, frankoch, prehlbila krízu. Spomenul som niektoré rizika, ale spomeniem aj e, nové rizika, ktoré prinášajú zo sebou novo finančné technológie, najmä kryptomeny, ktoré vôbec nie sú menami. Nie som si istý, že pani Lagarde dobre chápe aj význam nových rizik Eh, prajem je veľa úspechov, prajem eh, veľa úspechov ECB, ale myslím si, že ECB a ďalšie eh, inštitúcie dohľadu, ako aj parlament, musia ešte urobiť svoj kus práce, aby sme predišli kríze, globálne kríze, aby sme chránili našich občanov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Beck, dve minúty. Vážená pani predsedajúca, dnes e, v plene budeme voliť pani ECB za predsedničku, prece, e, prezidentku ECB. E, vo výbore kon pred dvomi týždňami povedala, že ECB od roku 2010 pravidelne zanedbovala zmluvy EU a povedala pani Lagardova, že aj do budúcnosti môžeme očakávať takéto porušenie zmluv vo verejnom záujme to e, samotné robíctvo Legardovej e, skutočnú západnú političku na západ od Prahy. e, predchodca Drage Veli e, tlačil peniaze a rád porušoval legislatívu kdekoľvek. A preto Európska únia rasla pomalšie ako vyspelý svet bez Japonska a hospodársky rast v eurozóne je pomalšie ako v zvýšku Európskej únie Banka DC e, odhaduje, že e, Draghi e, zobral európskym sporiteľom 648 miliárd eur. A ťažko pracujúci ľudia prenašajú svoje peniaze a Draghi sa svojimi priateľmi E, sa obohacuje a prednedávnom e, naredil dvojitú dávku e, tohto lieku. Euro od roku 2010 je na are a teraz začína byť závislé od morfia. To niekoho netrápi to, že tento pacient sa nepreberie pred smrťou. Flau e, e, Ragard e, je odvážna, ale vo verejnom záujme predsa len nekoná. ECB socializuje náklady nezodpovednej vládnej politiky. Euro nie je verejným statkom a ECB už nie je našim finančným ochrancom. Jedna minúta.

sme sa snažili nájsť dôvod, aby sme podporili nomináciu pani Lagarde do e, funkcie prezidentky ECB, ale nepodarilo sa nám to. Pani Lagarde je spoločne zodpovedná za všetky tie politiky, ktoré zvýšili verejný dlh v EÚ a urobila to preto, aby zachránila súkromné francúzske a nemecké banky. Okrem nárastu verejného dlhu sme videli aj e, odôvodnenie, opodstatnenie e, úsporných opatrení, o ktorých hovoril pán Dombrovský. Videli sme znižovanie dôchodkov, znižovanie výdavkov, videli sme tú obrovskú redistribúciu. E, bohatí sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími. A teraz počúvame, že veci sa menia, ale už je príliš neskoro nemáme už dôveru v pani Lagarde. Chceli by sme aj vidieť zmeny, až potom môžeme hovoriť o, o nej. Teraz pán Garcia Margalo na minútu. Mikro. Sorry, the microphone. Mikrofón, prosím vás. Sorry, just one moment, your microphone. Nemáte zapnutý mikrofón. <laughs> I'm trying to, to close it. Now? Ďakujem pani predsedajúca. Ja som presvedčený, že rada že plénum zvolí pani Lagarde, pretože to je to najdôležitejšie. A ja som tomu veľmi rád, že bude pokračovať v Draghiho politike, pretože bez neho by dnes už euro neexistovalo. A teraz sme v predvečer nie len spomalenia, ale sme aj v predvečer novej krízy a experti hovoria, že to nebude taká kríza, oby, e, kríza ktorá je spôsobená e, dopytom, ale bude e, spôsobená ponukou. A e, vlastne príčinami sú Amerika, Brexit, Čína a Irán. To môže spôsobiť prerušenie výrobných reťazcov a odpoveď musí byť krátkodobá E, v oblasti menovej politiky taká, ktorú navrhuje Draghi a Lagarde. Rovnako rozpočtová politika v takých krajinách, ktoré majú maržu ako Nemecko, ale z dlhodobého hľadiska tu musí byť e, politika e, jednoducho štrukturálnych celkových reforiem. Ďakujem. A ďakujeme pekne teraz na minútu, pán Šuster. Áno, politika Európskej centrálnej banky je stále viac kritizovaná, môže stále e, ešte splniť e, svoje e, politické a finančné ciele alebo nie. Toto všetko riadi mienku. Pani Lagarde hovorí, že chce pokračovať v politike ECB a myslím si, že to robí správne. Zvýšenie úrokových sadzieb by teraz viedlo uh, k úplnému uh, zničeniu tej situácie, ktorá to je, ale samotná centrálna banka uh, nemôže podporovať v dlhodobom horizonte konjunktúru, aby zabezpečila finančnú stabilitu. Preto sa vyžaduje expanzívna finančná a rozpočtová politika a práve Nemecko by tu malo eh, vyjadriť svoj názor, mali by sme investovať nielen do eh, prekonania konjunktúry, ale aj aby sme eh, odstránili klimatické zmeny. Pán Eroko, jedna minúta, žijeme v eurozóne v, vo fáze, kedy sú úroky nižšie ako inflácia pred desiatimi rokmi sa znížili e, úrokové sadzby o 2%, ale to bolo e, hodné. Teraz tu máme úrokové sadzby 0,5%. Niektoré členské štáty ale nevyužívajú túto historickú šancu. Hovoria pekne, ale nevyužívajú túto šancu. A preto by som chcel poukázať e, na nebezpečenstva, ktoré tu hrozia. Ak členské štáty nedostanú pod kontrolu svoje rozpočty, tak tieto úroky budú mať dôsledky ešte pre naše deti a deti našich detí. A ďalšia možnosť tu je, že sa dostaneme znova do hospodárskej krízy. To platí, alebo si môžeme zobrať poučenie z minulých kríz v Európe a v USA, kde boli negatívne úrokové sazby. Majte odvahu a hovorte proti kurzu, ktorý nastolil Draghi. Ďakujem. Ďakujem. Eh, dve minúty, pán Bardela. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. E, za to, že ste oznámili, že počas vášho predsedníctva bude e, banka prístupnejšia občanom. Úloha ECB je, e, aby sa starala aj občanov a nielen o firmy. A, a samozrejme nemala by podporovať tých zanietených zástavcov jedine e, liberálneho obchodu. Je škoda, že pani Lagarde neprišla pred Európsky parlament, ktorý je jediným demokratickým orgánom. A to je zlý začiatok ona bola na čele viacerých eh, politických orgánov, ale nikdy za ňu nevolali eh, ľudia v jej vlastnej krajine, vo Francúzsku. Pani Lagarde bol, eh, bola predsedničkou veľkého kabinetu veľkej advokátskej kancelárie v USA. Takže e, máme dôvody domnievať sa, že jej záujmy e, smerujú niekde inde. E, e, pani e, Lagardova bráni predovšetkým podnikateľský anglosaský svet. E, klimatické zmeny by mali byť prioritou pre ECB, ale to je v priamom protiklade s politikou voľnej e, výmeny, ktorú vedie Európska únia. Európania čoraz častejšie kritizujú inerciu spoločnej meny a nerovnováhu v oblasti kúpnej sily. ECB je vlastne jedinou jedinou svetovou bankou, ktorá má právo exkluzívne bojovať proti inflácii. E, treba samozrejme robiť nielen to, treba bojovať proti nezamestnanosti, investovať do zamestnanosti a my môžeme teraz ľutovať neprítomnosť e, pani Lagardovej, pretože jej nemôžeme klásť otázky a to je naozaj poľutovania hodné. Pán Sinčič, jedna minúta. A ďakujem. Dnes hovoríme o finančnej inštitúcii Európy. Naposledy sme hovorili o politických inštitúciách, ale aký to má zmysel, keď to nie je pani eh, Lagarde? Hovoríme o najdôležitejšej pozícii EÚ. Eh, prezident ECB, ona tu nie je. Ja jej položím eh, tú istú otázku, ako som položil aj pani van der Leyen. E, prežije Európa ďalšiu krízu, ale ja poznám e, odpoveď Dobre, e, videli sme, keď viedla MMF, videli sme, keď viedla Trojku, videli sme, čo robila v Grécku a takisto sme videli zníženie úspor ľudí, zníženie dôchodkov ľudí, nemôžu teraz kúpiť lieky a v tejto pekelnej Eurozone budú ďalšie dlhy a vy chcete dotlačiť moje Chorvátsko do toho? Nie. My potrebujeme zelené politiky, ale zelené politiky sú tlačené finančným systémom, takže aby sme mali zelený prechod, zelenú zmenu, musíme mať aj zmenu alebo prechod menového systému. Pani Lagarde nie je nový človek s novými nápadmi. Je to business as usual a sa môj podporu. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Pani Jury, na minútu, ďakujem veľmi pekne. E, ja zastupujem občanov Maďarsku. Maďarska a Maďarsko stále nie je členom eurozóny. My sa učíme zo skúseností a do niečo sa púšťame až vtedy, keď sme riadne pripravení. Máme urobené e, štrukturálne reformy a preto máme najvyššiu mieru rastu v EÚ 5,2%, čo je 4 raz e, vyššia miera rastu ako priemer v EÚ. A e, chcem sa opýtať, a požiadať eh, budúcu prezidentku ECB, eh, aby eh, podporovala politiku, ktorá bude v záujme aj tých krajín, ktoré sú v eurozóne, tých, ktoré nie sú v eurozóne. Nesmie sa nič stať v eurozóne, čo poškodí ostatné krajiny. Napríklad rozpočet eurozóny spada do tejto kategórie. Nová prezidentka by mala zobrať e, do úvahy e, skutočnosť, že tento rozpočet nemôže byť financovaný na úkor krajín, ktoré sú mimo eurozóny. Nie je predsa fér stále meniť e, podmienky. Pán Belka, minútu. Ďakujem veľmi pekne Prezident ECB eh, e sa predsa stará aj o euro, ale pán eh, Draghi to jasne povedal v roku 2012. Eh, euro je spolu so spoločným trhom najdôležitejším aktívom, ktoré vytvorila Európska únia. Euro nie je len povinnosť a niečo, čo obmedzuje národnú ekonomiku, ale je to aj privilegium porovnaní s americkým e, dolárom je to druhá celosvetová mena. E, Členské štáty eurozóny si nemusia robiť starosti o nedostatok likvidity v čase krízy. Nemusia míňať národné zdroje, aby si vytvorili e, menové rezervy. Iba sa, aby sa menoval dve výhody Ehm, musíme mať na pamäti, že tieto eh, veci by mali vedieť aj politici, ale aj eh, verejnosť. Som si istý, že možno plno využiť eh, skvelé komunikačné schopnosti Christine Lagarde aj s krajinami, ktoré nie sú v eurozóne, ako je Polsko. Želám veľa šťastia a chcel by som vyjadriť plnú podporu. Dobre, pán Hajder, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, bilancia politiky pána Draghiho je strašná. E, sú tu špekulanti, ktorí dostali najlacnejšie e, peniaze, nehnuteľnosti sú rekordne drahé. Ľudia prišli o úspory, znižili sa dôchodky a nemôžu počítať ani s úrokovou sázbou, práve naopak sú potrestaní e, negatívnou úrokovou sázbou. A teraz, e, čo e, sa tu udial medzi pani Lagarde a pánom Macronom? Povedali si, no ty nedostaneš ECB, tak ja dostanem ECB a tak ďalej. No a teraz 8 rokov budeme mať túto záťaž pre občanov Európskej únie. Pani Lagarde, bola za e, odstránenie e, hotovosti. To považujem za nebezpečenstvo. Ak e, nebude existovať hotovosť, tak môže dojsť 10-percentnému znárodneniu všetkých majetkov a mne to stačí už teraz. Jedna minúta pre pána Kircosa. Ďakujem. Ja podporujem pani Lagarde a dúfame, že aj ona nás bude podporovať, nás aj grécku ekonomiku. Pozitívom je to, čo povedala vo výbore Ekon ohľadne budúcej redukcii eh, gréckého dlhu, čo umožní lepšie fungovanie gréckej ekonomiky. Rovnako si myslíme, že nám musí pomôcť pri rýchlejšom a efektívnejšom riadení eh, našich pôžičiek a nazdávame sa, že pán Hia pôjde tým istým smerom a my chceme, aby ECB a podniky, ktoré majú ťažkosti, e, takisto boli podporené. Pani Lagarde nám môže povedať, že chce dobro pre európsku ekonomiku a to my očakávame. Rovnako E, by nás mohla zaradiť do programu kvantitatívnych úľav, čo sme stratili počas predsedníctva Draghiho. Pokiaľ ide o Grécko, e, tak e, my chceme lepšie investičné hodnoty, lepšie podporovať grécku ekonomiku i zónu, eurozónu. Pán Silva Pereira, nech sa páči. Mikrofón. Ďakujem, vážená pani predsednička, pani Christine Lagarde eh, má kvalifikáciu, osobnú i politickú skúsenosť na to, aby bola eh, prezidentom ECB. Ako, my ako socialisti budeme za ňu hlasovať z troch dôvodov. Poprvé, eh, je za kontinuitu menovej politiky Mária Draghiho a my potrebujeme niekoho, kto bude ochotný prekonať odpor a urobiť všetko preto, aby bolo euro zachránené, aj keby išlo o nekonvenčnú menovú politiku. A ukazuje sa, že je za, e, roz, za rozpočtovú politiku tak komisie ako štátov, ktoré by viac podporovali e, rast. A pokiaľ ide o ďalšie vízie, tak ona je za bankovú úniu a za európske ekonomické riadenie. Toto všetko pani Lagarde prisľúbila a my v Európskom parlamente budeme trvať na tom, aby to aj splnila. Ďakujem. A teraz pán Sand, jednu minútu. Chcel by som e, vyjadriť hlas podpory pre e, pani Lagarde. Um, súhlasím s tým, že fiskálna politika musí podporiť rast na úrovni eurozóny, e, pretože inak bude pani Lagarde čeliť nemožnej úlohe. Je tu potreba udržiavať rast a udržiavať aj počet pracovných miest je tu však niečo, čo sa uplatňuje na malé a stredné banky. Sú tu e, rôzne oblasti aktivít, ktoré e, súvisia e, s národným trhom a veľké banky sú zaťažené silnou reguláciou a sú tam aj e, postupy pre bankové únie a považujú sa e, stále menej ziskové. Nepovažujeme to za nepodstatný e, problém. Ďakujem. Ospravedlňujem sa pani Fitzgerald. Ja som vás preskočila. Ja viem, že toto je váš prvý prejav v parlamente a ospravedlňujem sa. Máte teraz slovo jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela uvítať menovanie pani Lagarde do ECB. Jej menovaním máme eh, ďalšiu ženu eh, máme teraz dve ženy eh, na dvoch najdôležitejších miestach v Európskej únii. Teda dodržiavame tú rodovú rovnosť. Napriek tomu to ostali ťažké úlohy vo finančnej ekonomickej oblasti. Pani Lagarde povedala jednu dôležitú vec. ECB musí vysvetliť, ako funguje aj ľuďom, nielen trhom. A toto je veľmi dôležitý princíp pre ECB. Treba si vypočuť našich občanov, treba podporiť dôveru e, voči inštitúciám, pretože tá je nižšia ako 50 Ešte vždy tu trpíme dôsledkami finančnej krízy. E, v Írsku sme prešli e, obrovskými bolestiami počas krízy a naše priemerné úrokové sazby e, sú iné ako e, v ostatných e, častiach eurozeny. A samozrejme máme tu ešte ten problém s Brexitom, ale chcela by som oceniť pomoc pani Lagarde, ktorú prejavila Írsku počas finančnej krízy. Teraz na 1,5 minúty pani De Lange. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že e, rozličné e, stanoviska boli vyjadrené, ale ešte e, treba povedať ďalšiu vec. Je to naozaj obrovská výzva, obrovská úloha, pre ktorú sa je pani Lagarde. Ak sa niekto hodí na túto úlohu, tak je to práve ona. 19 členských štátov eurozóne, 27 v Európskej únii, ktoré majú hospodárstva, ktoré sú odlišné. Musíme teraz nájsť nejaké spoločné riešenie. Rozhodli sme sa správne pre nezávislú ECB, ktorá nepodlieha politike. Musím povedať, že to, čo sa deje, postihuje ľudí veľmi silno. Ľudia, ktorí pracovali celý život, ktorí si sporili peniaze na dôchodok, ktorí si sporili peniaze pre deti. Ona povedala e, pri vypočutí, že bude mať na zreteli aj tieto vedľajšie účinky politiky. Urobila e, už e, isté opatrenia, ktoré sa týkajú bank a E, treba teda myslieť aj na tie vedľajšie účinky pre dôchodcov. Hovoríme teraz veľa o európskom spôsobe života, ale otázkou je, či e, tento európsky spôsob života znamená, že si urobíme dlhy a potom preniesieme tieto dlhy na ďalšie generácie, alebo tu ide naozaj o to, že e, nasadíme svoj krk na, pre tých ľudí, ktorí pracovali celý život tvrdo. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Teraz prechádzame do spontánnej rozpravy a chcem sa vám poďakovať za e, spoluprácu s elektronickým testom, e, ktorý e, sme zavedli. Teraz pán Van Dalen, jedna minúta. Ja, voorzitter, dank u wel. Van mij is de kernvraag welk beleid... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Mm, pre nás je otázka, akú menovú politiku bude robiť nová prezidentka ECB. Počas e, sedm, sedmých rokov e, pán Draghi významne prispel k zastaveniu e, krízy, ale teraz 600 tisíc miliard sa použije na rôzne rizikové štátne dlhopisy máme dostatok e, lacných e, peňažných prostriedkov takmer za nulovú e, sadzbu. E, dôchodcovia e, majú problém, ako aj ďalší sporiteľia. predseda holandskej centrálnej e, banky spolu s kolegami sa viedil v tom zmysle, že treba skoncovať s touto politikou. Aj pani Legardová tak mala by učiniť. Máme eh, teraz ešte dvoch ďalších kolegov na zozname. Pán Marques, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Na rozdiel od stanoviska niektorých eh, europoslancov Domnievame sa, že je mimoriadne e, dôležité, že pani Lagardova slúbila zachovať súčasnú menovú politiku ECB, najmä netradičné nástroje, ktoré sa použili počas uplynulých rokov, aj dokonca aj minulý týždeň. Táto politika zachránila euro a nemôžeme sa dovoliť, aby sme sa e, vrátili do minulých časov. Preto vítame nomináciu pani Lagarde ale som zvedavý, či jastraby eh, monetarizmu eh, nebudú eh, nadalej presadzovať svoju politiku, najmä v EPP. Potrebujeme takú menú politiku, ktorá sa presadzovala od roku 2014, ale ako kandidátka na post pre prezidentky ECB e povedala, je najvyšší čas, aby členské štáty urobili viac Eh, v súvislosti s fiskálnou politikou, najmä vzhľadom na možnú stagnáciu hospodárstva. Okrem toho treba čím skôr eh, dokončiť eh, bankovú úniu. Ospravedlňujem sa, máte iba jednu minútu na postup catch aj pán Göky. Geht's? Okay, Entschuldigung, Mikrofon. Ospravedlňujem sa, Hm, nejako mi nefungoval mikrofón. Vážne dámy, vážne páni, v zásade e, zodpovedná za túto e, e, politiku musíme robiť lepšie než doteraz. V globálnom svete nemáme inú alternatívu. Pani Lagarde, ako Eh, šéfkynia ECB. Eh, e Domnievam sa, že v tejto súvislosti netreba pokračovať eh, mm, v politike pána Dragiho. Musíme zvýšiť spotrebu mm, a pani Lagardová e, hovorí o tom, že bude pokračovať v tejto politike. Mali by sme predsa len e, využiť šance poskytnúť e, nové impulzy pre vedenie ECB, aby zavedla novú finančnú politiku, aby posilnila sporiteľov a nie dlžníkov a Pani predsednička prerušuje rečníka a odovzdal slovo pánovi Frejrovi. Ďakujem, pani predsedajúca. ECB, Medzinárodný menový fond a Európska komisia sú trojkou, ktorá e, v Portugalsku, Írsku a Grécku zasahovala. E, pani Lagarde prešla z Medzinárodného menového fondu do ECB e a ona bola architektkou úsporných programov pre dôchodcov a to bolo devastačné pre sociálny aj ekonomický život krajín. Nakoniec sa pani Lagardová ospravedlnila, ale nezmenila svoje presvedčenie. Nedávno sa pridala k hrozbám Európskej komisie a upozorňovala Portugalsko, že nemôže upustiť od svojej úspornej a reštriktívnej rozpočtovej politiky. Táto kandidátka je teraz tu v parlamente E, kde právica, socialisti a dokonca aj niektorí zelení ju chcú podporiť. A samozrejme, že e, v budúcej e, eurokríze tu budeme mať pani Lagardovú, ktorá podporuje takú politiku, ktorá bude používať platy a ľudí na, ako prostriedky na riešenie tejto krízy. Prerušený rečník. Kolegovia, snažím sa byť spravodlivo voči všetkým, takže iba jedna minúta. Pán Bagovič, e, som presvedčená, ma nesklame. Euro je e, silná mena, ktorú používajú e, milión Európanov v 19 krajinách E, táto mena e, zodpoveda 16,5 globálneho HDP a 15 globálneho obchodu. Avšak po silnom eure potrebujeme aj štrukturálne reformy v krajinách a to zaistí stabilnú ekonomicko-sociálnu politiku a väčšiu stabilitu obyvateľom jednotlivých štátov. Potrebujeme e, odolný bankový systém, ktorý netrpí problémom e, zlých úverov, ako sme tomu boli e, svetkami e, počas krízy ECB, sa osvedčil v Grécku aj v Írsku. Pri riešení bankovej krízy som presvedčený, že ECB bude tak počínať aj do budúcnosti, tak sa bude počínať do budúcnosti aj v podmienkach krízy. Pani Lagardová je skúsená odborníčka, politička, budeme ju podporovať. Ďalší rečník. Ďakujem e, e, veľmi pekne. Európa e, stojí pred veľkými hospodárskymi výzvami. Zároveň zistíme, že menová politika má svoje obmedzenia a musíme si uvedomiť, že vieme si povedať, e, e, nemôžem si dovoliť povedať ako pán prezident, e, e, prezident e, niečo zle na adresu federálneho rezervného systému. E, je možné, e, že e, program ECB nie je taký dobrý, ako by sme si prijali a e, zistíme však, že aj iné systémy nedokážu tak dobre ovplyvniť hospodárstvo. O tom ešte hovoril Keynes. Musíme o tom viesť diskusie a premyšľať o tom, akým spôsobom treba najoptimálnejšie uplatňovať a koordinovať finančnú politiku, aby nepôsobila kontraproduktívne v rozpore s menovou politikou musíme v podmienkach eh, horšej eh, konjunktúry eh, realizovať takú finančnú politiku, ktorá bude v súlade s menovou politikou v celej Európy problémy klimatických zmien, migrácie. To si vyžaduje viac, nie menej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som chcel povedať, že moja politická skupina ľutuje, že dnes pani Lagarde nie je prítomná a že jednoducho takýmto spôsobom odignorovala Európsky parlament. Možno, že to je jej zvyk, ktorý si osvojila, keď predsedala Medzinárodnému menovému fondu, ale tu na by ECB mala byť prítomná a mala by posilniť demokratickú zodpovednosť. Ako je možné hlasovať za pani Lagardovú v jej neprítomnosti a navyše my sme proti tým receptom, ktoré sa aplikovali v čase, keď ona predsedala Medzinárodnému menovému fondu a tieto recepty sa aplikovali na takých krajinách, ako je Grécko a to spôsobilo obrovský nárad nezamestnanosti. My potrebujeme pozitívnu politiku, ale samozrejme odhiadnúc od politiky ECB nastal okamih, keď aby členské štáty skutočne začali s expanzionistickou menovou politikou. Ďakujem pani predsedkyne za udelenie Ďakujem pani predsednička za slovo. Podporím menovanie pani Lagarde eh, do Európskej centrálnej banky, pretože ide o odborníka s medzinárodným renomé. Pre mňa je dôležité, že obhajuje dokončenie bankovej a menovej únie a že chce vysvetľovať ľuďom veľmi zložitú menovú politiku. Domnievam sa, že ľudia by mali eh, chápať základné piliere menovej politiky. Česká republika ešte nemá euro, ale vnímam to ako e, veľkú hodnotu, ako stabilnú menu. Viedrila sa tu téza o tom, že fiskálna politika by mala e, za každým podporovať hospodársky rast. Chcel by som vysloviť tézu o stabilite systému v ostatnej dobe ECB používa netradičné e, nástroje, preto stabilita systému je veľmi dôležitá a je spojená s menom pani Lagardovej. Rozhodne ju podporím a som veľmi rád, že dnešná diskusia e, svedčí v jej prospech. Ďakujem. Madame Grappini for one minute. Pani Grapini, jedna minúta. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, milí kolegovia. ECB je samozrejme veľmi dôležitý pre hospodársky rozvoj a stabilitu meny pani Lagarde má potrebnú odbornú prípravu a preukázala jednoznačne kompetenciu, aby zastávala túto funkciu. Ja aj niektorí z nás sme e, kritizovali ECB za e, jeho politiku, jej politiku, prepačte. Mm, mm, ale pani Lagardova teraz bude čeliť e, novým výzvam. Rumunsko nie je súčasťou eurozóny, ale napriek tomu, pokiaľ ide o mieru hospodárskeho rastu, sme na druhom mieste v Únii. Je síce pravda, že e, do budúcnosti nám môže e, e, hroziť hospodárska kríza. Mali by sme podporovať viac malé stredné podniky, pozývať nových členov do eurozóny a presadzovať politiku, ktorá nevyústi do negatívnych miery Pán e, Dombrovský, prichádzajú poslanci na hlasovanie. Máte slovo, pani predsedajúca. E, ako viete, komisie sa nezúčastňujú procesu menovania pre prezidentky Európskej e, centrálnej banky. Máme však veľký záujem o tento proces. Veľmi pozorne sme si vypočuli vaše názory ohľadom makroekonomickej politiky v Únii a v eurozóne Mm, sme radi, že kandidátka má všetko, čo je potrebné, aby bola úspešná prezidentkou. Vítame skutočne, že poprvýkrát pôjde o e, e, ženu na poste predsedničky. Pán komisár, kolegovia, e, ktorí ste vstúpili do miestnosti, do snemovne, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta pokojne. A pán komisár, keby ste sa priblížili k mikrofónu a môžete pokračovať. Ďakujem, pani predsedníčka. Nová prezidentka ECB má pred sebou uh, mm, veľmi uh, náročnú úlohu bezprostrednej budúcnosti a z dlhodobého hľadiska uh, bezprostrednej budúcnosti ECB musí zasiahnuť, aby predišla spomaleniu ekonomiky. Súhlasíme s pani Lagardovou, či nie treba znižiť záťaž na manovú politiku na, vďaka fiskálnej štruktúrálnej politiky. Súhlasíme s ňou. Vážne pán komisár, veľmi ma to mrzí. Kolegovia, nechcel by som poukazovať na konkrétne mena. Poznám vás všetkých, ale e, dôrazne vás žiadam, kolegovia, ktorí práve prichádzate. E, veľmi sa ospravedlňujem nebudem kričať e, ticho, ticho, nie som v dolnej snemovni, keď e, mám obdobný e, hlas ako predseda dolnej snemovne. Pán komisár Dombrovský reaguje na našu rozprávu. Nebudem pokračovať v rozprave, pokiaľ e, tu nie bude ticho. Quiet. Takže prosím, kolegovia, buďte ticho. Ďakujem vopred. Sorry, I... Prepačte, myslím, že asi proste počkame, lebo toto nie je v poriadku. Taktiež sme presvedčení, že prehlbenie hospodárskej a menovej únie bude dobré pre fungovanie eurozóny, že tým eurozóna bude odolnejšia a taktiež to e, zlepší medzinárodnú pozíciu eura. Po výmene názorov v výbore ECO na začiatku e, tohto mesiaca ohľadom kandidatúry Christine Lagarde jasne, že parlament taktiež súhlasí s týmto postojom a ja dúfam, že e, takéto, takéto súhlas v našich stanoviskách e, podporí ďalší postup e, a dobrú prácu ECB pod predsedníctvom Christine Lagarde. Ďakujem, pán komisár, za vašu trpezlivosť. Kolegovia, Zotváram diskusiu a ideme rovno hlasovať. Dámy a páni, e, kolegovia, kolegyne, pokračujeme. Predtým, než začneme hlasovať, tak tu mám dve oznámenia. Takže v súlade s postojom politických skupín a podľa e, schválených zmien e, a programu navrhuje predseda, aby vo stredu po obede plenárna schôdza bola predlžená do 21. hodiny, tak aby sme tam mohli zapracovať e, nový bod. Má niekto proti tomuto nejaké námietky? Pokiaľ nie, tak je táto zmena schválená. Druhé znamenie. Príslušné talianské orgány oznámili e, ohľadom našho kolegu Nikola Dantimu, ktorý bol